dnes popoludne o tom diskutovať a veľmi mi je ľúto, že musím odísť. Okay, think, uh... Myslím si, Okay, also uh, the film I have to, sorry, it's impossible to show for technical... sa, ale film nebudeme môcť premietať z technických dôvodov. Mm, dostávame sa k ďalšiemu bodu programu a tým je otázka ľudských práv v Mianmarsku. Poprosím našich expertov, aby vošli dovnútra, nech sa páči. colleagues, can we start with the hearing? Vážení kolegovia, môžeme začať s vypočutím. Ako určite viete, delegácia z Výboru pre ľudské práva počas prvého týždňa v apríli plánuje návštevu Mianmarska. Bude to druhá návšteva z Európskeho parlamentu v Mianmare a opäť podobne ako dnes dopoludne. Chcem poprosiť ľudí, ktorí majú na starosti miestnosť, prosím, pomôžte ľuďom, aby našli cestu von tým, ktorí vychádzajú. Máme tu teda druhú návštevu do Európskeho parlamentu, ktorá je plánovaná v Mianmarsku. Je to e, výbor, parlamentný výbor pre vzťahy s Áziou, ktorý tam bol minulý maj a teraz vlastne prichádzame my Ehm, ja som s nimi bola na tej minulej návšteve a bolo to veľmi zaujímavé. Ehm, veľmi sa teším na ďalšiu návštevu v apríli, aby som videla zmeny v spoločnosti, ku ktorým došlo. Medzičasom máme tu niekoľko uznesení zo strany Európskeho parlamentu ehm, k téme ľudských práv, téme mm, ochrany ľudských práv Schválili sme dve v roku 2012 a týkali sa eh, násilia v štáte Rakín. Viacerí z vás eh, ste si určite mohli vypočuť aj vystúpenie prezidenta Myanmaru Thinsaya, ktorý vystúpil pred eh, parlamentným výborom AFET. Potom prebiehala diskusia s ministrom zahraničných vecí a zdiskutovali sme aj o situácii v oblasti ľudských práv v Mianmare na pôde e, Rady pre ľudské práva v Ženeve. Je naozaj veľmi dobré, že Rada pre, Výbor pre ľudské práva bol v Ženeve na Rade pre ľudské práva, aby sme sa dopočuli, že Mianmar akceptuje aj to, aby e, vysoký komisár OSN otvoril terénne pracovisko v Mianmare. To by malo byť veľkou pomocou preto, aby sa dokázala podporiť tvorba legislatívy a ďalších aktivity. Je tu aj memorandum o porozumení, ktoré musí byť ale podpísané. Kým sme tam boli, nedostali sme odpoveď, eh, aký, ako dlho by mal tento proces eh, trvať. Vidím teda, že kolegov tu už mám, tých, ktorí budú cestovať so mnou do Mianmaru, eh, takže vidíme, že tu prebieha aj príprava na našu návštevu. Samozrejme, v rámci nášho výboru pre ľudské práva sa zameriavame na tieto témy, najmä, najmä na témy, ktoré väčšinou nie sú úplne v poriadku. Vždy prebieha teda debata a diskutujeme o tom, prečo nepriznáme alebo prečo nepomenujeme aj tie pozitívne zmeny, ku ktorým došlo. A súvisí to s charakterom tejto témy, ako politici venujúci sa ľudským právam, Samozrejme sme vždy veľmi radi, ak sa veci menia, zlepšujú, posúvajú k dobru. Ale naša práca je taká, že sa musíme sústredovať na to, kde je nevyhnutné spraviť ďalšie zlepšenia. Mm, práve na tomto vypočutí teda máme pred sebou ľudí, ktorí nás budú informovať o tejto situácii. Máme tu medzi nami pána Salajčau Klina, ktorý je programovým riaditeľom v Organizácii pre ľudské práva Change. Ďalej tu máme pána Matthew Čuna, ktorý je z Kresťanskej solidarity, alebo Kresťanská solidarita organizácia. A potom tu máme zástupcu z Human Rights Watch eh, v Bruseli. Určite sa nebudeme môcť sústrediť na všetky tieto odlišné detailné aspekty, ale aspoň od prvých dvoch rečníkov, pokiaľ si dobre pamätám, tak e, nemali sme tu viac e, informácií predtým dostupných. Rovnako medzi nami máme aj e, z ESVČ pána Antonio, ktorý má na starosti Mianmarsko. A potom tu máme pána SK Kenčinského, ktorý je z generálneho rejiteľstva ECO, má na starosti jednotku pre Áziu a Latinskú Ameriku. Máme teda celý program, ktorý nás čaká. E, vítame tu aj veľvyslanca Mianmarska tu e, v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne, pán ambasador, že ste prišli v Sign. E, mali sme šancu diskutovať o týchto veciach a debatovať predtým začneme s pánom Salajča Oklinom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste usporiadali to dôležité podujatie, aby sme diskutovali o ľudských právach v, v Barme a v tej dôležitej križovatke, na ktorej stojíme. Budem vám e, predstavovať dôležitú situáciu, ktoré čelia naši ľudia. Pred vašim výborom e, viem, že viacerí z vás tu v parlamente boli zapojení do toho, aby sa táto udalosť mohla stať a najmä by sme chceli poďakovať každému jednému z tých ľudí, ktorí k tomu pomohli. Sme mimoriadne vďační najmä vďaka tomu, že sa veľký dôraz kladie na situáciu e, barmské etnické a náboženské menšiny, ktoré sú aj predmetom tejto diskusie. Ako väčšina ľudí asi vie, situácia etnických a náboženských menšín bola mnohokrát prehliadaná a častokrát bola vlastne ignorovaná tak zo strany domácich ako aj medzinárodných hráčov a bola e, považovaná za tému, ktorá má akúsi menej vyššiu vážnosť procese prebiehajúcej demokratizácie. Rešpekt pre etnické a menšinové e, skupiny je ale e, základom pre zjednotenú, pokojnú a prosperujúcu Barmu. E, počas mnohých rokov naša organizácia bola zapojená do monitoringu a kontrolovania situácie kačinov a ďalších etnických a náboženských menšín Um, v okrajových krajinách tejto e, krajiny. To sú častokrát tie geograficky najviac zabudnuté, izolované regióny, ale zároveň sú najviac militarizované v celej krajine. Počas mnohých desaťročí naši ľudia trpeli institucionalizovanú kriminalizáciu a persekúciu na dvojakom základe. Etnický základ a náboženská príslušnosť. V, roku 2012 organizácia Horas vyjednala správu, ktorá hovorila o stave um, kačinských um, kresťanov ktorí tvoria 90 populácie v tomto štáte a doš- e, upozornili na vážne porušenie, porušenia náboženských slobôd, tak ako aj nová vláda a prezident Insane začali s reformami na mnohých e, oblastiach. Rád by som s vami zdieľal niekoľko zistení z tejto správy prebiehajúce porušenie náboženskej slobody prostredníctvom rozšírených obmedzení pri budovaní a renovovaní e, infraštruktúry, deštrukcia kresťanských krížov, porušovanie náboženského, náboženských práv v oblasti zružovania sa, angažovanie ste um, štátnych orgánov, um, šikanovanie a nátlak na misionárov a pastorov Dokumentovali sme aj zničenie 13 veľkých kresťanských krížov, 4 z ktorých sa diali počas eh, prezidentovania eh, Dinsína. Bolo postavených 15 eh, buddhistických pagod, vrátanie E, vnútených prác od kresťanov, hoci ako kresťan, ja ako kresťan sa napríklad jednu musel stavať v rámci nútených prác. E, je tu stále viac e, natlaku a vyhrážania sa na základe náboženskej príslušnosti. Podávali sme vážne porušovanie náboženských slobod, vrátanie znásilňovania mimosúdnych popráv, ktoré boli vlastne uvalované na kačinských kresťanov v rôznych častiach štátu. Čo je ale najdôležitejšie a má najvyššiu prioritu pre e, týchto príslušníkov tohto národa je prebiehajúci vládny program pre ministerstvo pre pohraničné záležitosti, ktorému dominujú do veľkej miery najmä vojaci, kde sú čínske deti e, e, naberané, aby študovali vlastne v akýchsi prevýchovných školách ktoré sú známe pod vámskou skrátkou Bamala. A tie fungujú vlastne nad rámec oficiálneho štátneho vzdelávacieho systému. kresťania z tohto národa e, podali správy o tom, že boli nutení konvertovať na buddhizmus najmä pod hrozbou e, vojenskej služby. Naša dokumentácia naznačuje, že e, mnísi z tohto e, horského regiónu a ministerstvo pre náboženské záležitosti priamo vlastne naberajú deti do týchto škôl a vyučujú na týchto školách deti, ktoré chodia do škôl, tak tam nemajú možnosť praktikovať svoje kresťanstvo čelia e, k trestom, ak nedokážu citovať buddhistické texty. Musia si holiť hlavy, aby sa stali e, buddhistickými novicmi alebo novickami. Tejto školy v podstate fungujú ako, e, ako terénne pracoviska pre násilnú asimiláciu v etnických oblastiach. Pani predsednička, rád by som upriamil pozornosť výboru na skutočnosť, že vnútená náboženská e, konverzia e, a asimilácia čínskych, kačínskych e, kresťanov boli otvorené aj zo strany špeciálneho spravodajcu pána Tomasa Oje Kuntanu v jeho správe aj v dvoch správ, ktoré vydala správa pre, Rada pre ľudské práva z marca 2011 a z marca 2013. Tieto témy E, sa nachádzajú aj v liste zo 16. januára 2013, ktorý sme zaslali baronke e, Catherine Ashtonovej a skupine 14 poslancov. Okrem toho máme tu 5 rôznych um, detailných popisov týchto udalostí a otvárali sme vlastne túto tému aj na pôde OSN 22. oktobra 2012. Pani predsednička delegácia e, CHRO sa vrátila nedávno z barmi pred dvoma týždňami. Stretli sme sa s viacerými aktérmi, s viacerými konkrétnymi terénnymi pracovníkmi, medzi nimi pánom Taošianom, hovorcom alebo predsedom Dolnej komory parlamentu, zástupcami Národného výboru pre ľudské práva, 17 poslancami Tančinského e, parlamentu z regiónu, ktorý zastupoval celé poli, politické spektrum, ďalší významní lídry, lokálni aktivisti e, z tejto e, etnickej komunity Kačinov. Oni všetci e, vyjadrili veľké obavy okolo toho, ako fungujú školy Natala. Oni ich vnímajú ako, aj, ako istú formu asimilačného programu, ktoré bola ktoré bolo necielená predchádzajúcou vojenskou chuntou, ale pokračuje v nej aj nová vláda na základe tých istých politických cieľov, aby v podstate deti násilne asimilovali. E, veľká časť týchto škôl je v tomto štáte Krčin a veľká časť študentov je tiež z tejto etnickej menšiny. Čiže tieto školy sú mimoriadne e, zamerané najmä na túto, na túto časť štátu. Pani predsednička, vítame opatrenia, ktoré e, urobila vláda, prezidenta Tencina. Tieto reformy ale nie sú dostatočné, lebo nezasahujú aj do oblasti náboženskej slobody. Diskriminácia na základe náboženstva a etnickej príslušnosti je hlboko zakorenená a inštitucionalizovaná a je postavená na dlhodobej písomnej politike e, jednotlivých vlád. Ak by ste boli barmským občanom, musíte byť e, barmčan a buddhista. buddhista. To sa musí zmeniť, ak tieto reformy majú viesť skutočnej aj mierovej demokracii. Preto sme presvedčení, že súčasné reformy by sa mali zamerať na rozobranie existujúcich inštitucionálnych štruktúr a tých politik, ktoré naďalej pokračujú v diskriminácii a násilnej asimilácii a proti etnickým a náboženským menšinám. Sme presvedčení, že dobrý spôsob, ako začať by bolo to, aby vláda okamžite revidovala národnú registračnú kartu, tak aby nemohla identifikovať napríklad aj náboženskú a etnickú príslušnosť daného vlastníka, daného identifikačného preukazu ehm, Zároveň je veľmi dôležité, aby sme tu mali ministerstvo alebo oddelenie, ktoré bude venované konkrétnemu náboženstvu a to na účel možno aj iných eh, náboženstiev, alebo malo by také, taký orgán, ktorý bude mať mandát, aby aby nebolo také ministerstvo, ktoré má mandát asimilovať ostatné menšiny do eh, hlavnej kontroly. Bohužiaľ, v súčasnosti máme také, dve takéto ministerstva. Ministerstvo pre náboženské záležitosti a ministerstvo pre pohraničné regióny, ktorému dominujú vojaci. Počas vašej budúcej návštevy Barmy boli by sme radi, keby ste sa pokúsili stretnúť s čo najväčším počtom zástupcom etnických a náboženských menšín, ako je len možné vrátane bežných občanov, náboženských lídrov, etnické strany a, a príslušníkov parlamentu z týchto komunít. Okrem toho by ste mali skúsiť navštíviť etnické oblasti a neomedziť sa len na, na Rangun alebo Nepiudo, aby sa stretli s vysokými zástupcami a, a predstaviteľmi opozície aby ste dostali lepšiu predstavu o tom, aká je reálna situácia v tomto regióne, ktorej eh, čelí tá najzraniteľnejšia skupina v krajine. Ďakujem pekne. Yes, we, uh... Ďakujem eh, za vaše vystúpenie. Pravdou je to, že v rámci nášho programu sme sa snažili stretnúť s rôznymi zástupcami občianskej spoločnosti, ale máme E, skutočne veľmi obmedzený čas. Všetko sme museli vtesnať e, do dvoch a pol dní, navštíviť etnickú oblasť, na to ani sme nedostali povolenie, ale snať na budúce pri organizácii takejto misii to budeme štrukturovať. Inak máme tu ďalšiu ďalšiu e, dámu. Ona, je, ona predseda asociácií žien v Tajsku. Ona je e, e, koordinátorkou e, pre školiteľov a vy ste práve docestovali do Bruselu z Tajska. Vítajte. A teraz má slovo pán Matthew Jones. Ďakujem. Valastní poslanci, poslankyni eh, Mingalaba, aj eh, tajský pozdrav. A je mi potešením hovoriť o, o eh, Barme. tá krajina je mi veľmi blízka a určite je e, blízka aj vám. Ja som e, sem prišiel zo Ženevy, kde zasadala Rada pre ľudské práve OSN a v podstate posudzovalo sa to, či sa presunie e, ročná správa o Barme z, z položky 4 na položku 10. Štvorka sa týka krajín, ktoré sú problematické a bod číslo 10 hovorí o, o posilňovaní kapacít. Môže sa vám to zdať brať ako administratívny oriešok, ale je to oveľa viac ako to. V podstate zostala Barma na, e, na tej pozícii pod bodom 4 ako problematické krajiny. Podľa nás je to správne rozhodnutie. E, Barma sa nachádza na kryžovatke svojich dejín a skutočne deje sa tam toho mnoho. A takisto nás naplňa, naplňajú, naplňa obavami e, mnohé prejavy porušovania ľudských práv, predovšetkým etnicky Eh, marginalizovaných eh, zónach. Ja by som eh, chcel sa vyjadriť z pozície EÚ v určitej situácii v Barme. Poprvé je správne, aby sme konštatovali, že došlo k posunu počas ostatných dvoch rokov. Nikdy nezabudnem na jeden telefonát v roku 2012. Zavolal mi barmský utečenec, ktorý žije v Londýne. Otec tejto utečenkyne vlastne si odpikával 65-ročný trest za to, že sa zúčastnil na úplne mierovom proteste v roku 2005 bolo mi povedané v tom telefonáte, že viacerí e, politickí väzni boli, e, boli uvoľnení z väzenia a ona to s potešením konštatovala. A skutočne, keď som na vlastné oči videl, čo sa deje v Barme, tak e, neveril som vlastným, neveril som jasným očnám. Uvoľnili z väzenia 2000 politických väzňov, čiže dejú sa obrovské veci, sú zlepšenia v oblasti slobody vyjadrovania, väčší priestor bol poskytnutý občanom občianskej spoločnosti a médií. Takisto predbežné ehm, zloženie zbraní bolo odsúhlasené. No a napriek tomu e, pretrvávajú mnohé problémy a tie reformy sú e, veľmi zraniteľné E, e, e, skutočne prvé tie lastovičky uvoľnenia pomerov sú citeľné vo veľkých mestách, aj keď vlastne bol uzavretá taká mierová dohoda viacerými etnickými skupinami. Zatiaľ to zďaleka neznamená celoplošný mierový proces. E, čo je e, citeľné, je zmena v atmosfére, ale v atmosfére ale nedošlo k systémovej politickej zmene. Je naliehavá potreba ústavnej reformy v roku 2008 e, referendum, ktoré bolo zmanipulované, poviedlo k prijatiu tej ústavy, ktorá nesplňa súčasné štandardy demokratického štátu. Európska únia by mala apelovať na banskú vládu, aby tento proces ústavnej reformy napredoval. E, my e, e, vnímame veľa problémov v etnických regiónoch Barmy. Sú napríklad v Kačinskom štáte, tam potom aj v štáte Kataj a pokračujú aj problémy v štáte Čín. Sú tam potierané ľudské práve, existujú tisíce politických väzňov a boli vlastne prepustení len podmienečie. To znamená opätovne, kedykoľvek môžu byť uvalení do väzby. Je dôležité pri poskytovaní podpory, aby tá podpora sa do, dostala tým, ktorí to potrebujú, presídlencom. E, takisto aj agentúry e, e, OSN a rôzne mimovládne organizácie stále nemôžu pôsobiť v tej miere, ako by chceli. Sú tam prekážky, prejavujú sa útoky na občanov, takisto aj mnohé chrámy, náboženské chrámy sú, sú vystavované rôznym útokom. V Kačine tisíce ľudí muselo utiecť zo svojich domovských eh, eh, vidieckých sídiel eh, pod náporom útokov militantných zločiek. Takisto boli čistky v stovkách viacerých chrámov celé desaťročia konfliktov môže, vy, môže vyriešiť mierový proces na základe demokratického dialogu. Len to prinesie mier. E, vieme, že je e, do, e, dominantná buddhistická viera a takisto aj mm, odnož moslimskej viery. No a toto všetko sa tam stretáva. Ako bolo povedané dôležitým predstaviteľom Barmy, je, je, je je e, veľmi hrozivý proces, ktorý sa dnes šíri celé barmou. A e, Hadzinja skutočne uplatňuje mnohé násilné kroky, e, zásadné potieranie slobody pohybu, ďalej potierané sú náboženské slobody a právo na slobodnú voľbu pri sobaši. Takisto je, je potrebné odstraniť prekážky tým, ktorí sa snažia poskytnúť humanitárnu pomoc presídleným ľuďom v strednodobom aj dlhodobom výhľade e, je potrebné, aby parlament a vláda prepracovala e, zákon o občianstve, e, ktorý je z roku 2002 Takisto treba podporovať medzirasový dialog a zmierovanie medzi etnickými skupinami. Takisto e, treba riešiť veci priamo v teréne. Treba dosiahnuť e, medzirasovú a medzináboženskú harmóniu. Ak sa tak nestane, tak násilie bude pokračovať. CSV eh, naďalej upozorňuje na hrubé porušovania práva na eh, právo, práva súvisiace so slobodou vierovýznania. Eh, takisto špeciálny emisár OSN by mal navštíviť krajinu v najbližšom možnom čase. Porušovanie vierovýznania sa týkajú aj samotného, samotného fungovania, rekonštrukcie a oživovania e, e, chrámov, mešít a tak ďalej. Okrem toho je nevyhnutné e, uviezť do života benchmarky a určité termíny reformného procesu. A Barma musí riešiť kauzy porušovania ľudských práv a má robiť všetko preto, aby sa napomohlo politickému dialogu a aby sa, aby sa opätovne demokratický štát postavil na nohy. No a všetky nežiaduce prejavy e, musia byť potierané. EÚ podporuje e, ústavnú reformu a postupný e, vývoj nezávislého justičného systému. Barma by mala mať možnosť podpísať medzinárodnú dohodu o, o politických a ľudských právach EÚ a vôbec medzinárodného spoločenstvo by malo podporovať taký vývoj v Barme, ktorý je nasmerovaný pro reformne natlak často zaberie e, vojenskí generáli sa nezabudli, sa nezabudili v roku 2011 tým, že milujú demokraciu. E, demokratické e, napredovanie vzýšlo z tlaku, ktorý bol vyvíjaný zvonka barmy A takéto, takýto tlak by sme mali využívať tam, kde je to možné aby skutočne sa to prejavovalo v praktickom živote v barme v prospech všetkých tých, ktorí to potrebujú. Teraz má slovo pani Lotte Leicht. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať za to, že ste pozvali Human Rights Watch, aby sme sa s vami podelili o naše postrehy. Veľmi nás teší, že vaša delegácia chce navštíviť Barmu a e, je, e, je na škodu, že tam budete len veľmi krátky čas a je e, veľmi mm, neblahé, že e, okrem hlavného mesta nenavštívite e, žiadnu inú časť v Barmy. Veríme, že nejaká budúca misia sa bude venovať práve tým ostatným zónam okrem hlavného mesta. Ja by som chcela poukázať na také prvé sľubné lastovičky s barmi a e, potom sa dotknem aj určitých e, negatívnych prejavov. Všetci tí, ktorí e, cestujú do Rangúnu, budete prekvapení, príjemne prekvapení, čo priniesol reformný proces, ktorý začal v roku 2011. Zdá sa, že e, boli uveľnení e, mnohí e, politickí väzni a objavuje sa v médiách aj úprimná kritika vlády. Aktivisti dnes, ktorí pred dvoma rokmi sedeli v, v, vo vezení odsúdení na smrť, dnes e, vlastne e, môžu na slobode e, využívať internet a z oči voči ministrom vlády hovoriť o tom, ako riešiť aj tých posledných politických väzňov v Barme. To znamená, Barma nasadla na trať demokracie a a zaslúženie tak, pretože e, mnohí počas e, vojenského režimu trpeli a aj zomreli. Parma je na ceste stať sa takým štátom, ktorý EÚ aj tento parlament žiadal už po mnohé roky. Ale stále hovoríme, že je na ceste. To, znamen, to neznamená, že e, je to už realitou. Parma zatiaľ nie je E, e, demokratickým štátom. Ako bolo povedané kolegom, e, stále sa tam uchovávajú zákony, aj ústavná štruktúra, aj keď nie všetky praktiky toho, čo tam bolo do obdobia spred dvoch rokov, to znamená vojenská diktatúra. K tým zmenám došlo vďaka dobrej vôle malého počtu ľudí, v tých vodcovských pozíciách, ale žiaľ pokrivkáva e, inštitucionalizácia. Pokiaľ by iná skupina e, sa e, ujala moci, tak veľmi ťažko by sme sa, upra, u, ubra, veľmi ťažko by sa tam ubránili opätovnému nastoleniu násilia. Tí, ktorí majú moc a peniaze na to, aby presadili E, tie paky, ktoré e, fungovali e, vo vojenskom svete. A tieto sektory, ktoré sú naviazané na vojenskú diktatúru, stále prekvitajú. Ďalej je veľmi dôležité si uvedomiť, že nič nebude dosiahnuté až do roku 2015. V roku 2015 budú prvé celonárodné parlamentné voľby a veríme, že potom už budú jednotlivé politické strany súťažiť e, tak, že si budú postavené nároveň. E, demokratické síly budú mať potom priestor vytvoriť vládu a institucionalizovať reformu, ktorý, e, ktorá je v Barme na najvyš žiaduca. Takže to boli aktuálne novinky ale aj keby sme chceli, stále nemôžeme prezentovať Barmu ako vzor eh, happy endu, že sa tam demokracia presadila. Je to to prechodné obdobie, ktoré je veľmi citlivé, veľmi zraniteľné a práve v tejto fáze je dôležité, aby EÚ našlo eh, tú citlivú rovnovahu medzi dostatočne vyvíjaným tlakom a uznaním dosiahnutého pokroku, ktorý bez pochyby nastal. To je e, obrovská výzva, e, pred ktorou EÚ e stojí. Teraz by som prešla k tým veľmi negatívnym prejavom, ktorých sme boli svetkami práve v tých etnicky napätých oblastiach. Nebudem opakovať to, čo povedali predrečníci, ale ak dovolíte, začnem tým, že Banský prvý experiment v de- etablovaní demokracie v roku 1948 to skutočne bolo úplne naštrbené kvôli e, e, vojenskému napätiu medzi vládou a etnickými skupinami. Barmská, e, ba, ospravedlnenie barmskej armády že sa opätovne ujala vlády v roku 1952. Argument, do ktorý sa opierali, e, bol ten, že tá občianská vláda nebola schopná zvládnuť e, rebelské hnutie v etnických skupinách ale vieme, e, že veci sa len zhoršovali. Vôbec nedošlo k riešeniu konfliktov, ktoré, ktoré znamenali usmrtenie mnohých civilistov a presídlovanie mnohých ľudí dnes, aj keď hovoríme o tom, že boli zložené zbranie, že prevláda mierová atmosféra, stále e, to tlie tej militantnej oblasti. Mám e, na, e, mám na mysli Kačinskú armádu nezávislosti na severe a severovýchode. Vláda nedávno konštatovala, a citujem, že budeme presadzovať mierový proces v Kačinskom štáte a budeme sa snažiť predchádzať eskalácii e, vojenskému konfliktu. Koniec citátu. I napriek tomu, že e, prezident e, deklaroval, že došlo k zloženiu zbranín ďalej armáda potiera akékoľvek prejavy odporu v Kačínskej oblasti. Sú tam letecké nálety a neutícha, neutíchajú zbranie a vieme, že e, pritom trpia presídlení e, civilisti. V roku 2011 Balmská armáda zautačila na kačínske dediny, e, vyplienila domy a dediny a vlastne poviedlo to k tomu, že desiatky tisícov ľudí uteklo zo svojich domovov. Ženy boli znásilňované, došlo k týraniu. A okrem toho treba povedať, že aj kačínske rebelské zložky e, tiež spáchali vážne porušenia ľudských práv, napríklad využívanie detí ako vojakov a takisto kladli e, e, šlopné miny. No a bolo konštatované, že tie ozbrojené zložky e, stále fungujú samovolne, e, nie sú akoby bez kontroly. Tak toto funguje v Kačinskom štáne. Či, e, či je úmysel ďalej si uchovať armádu alebo nie. Armáda nemá žiadne žiadny záväzok alebo zákonom danú povinnosť uposluchnúť pokyny prezidenta. No a e, takto aj e, sa správa. E, takisto aj armáda obsadila lukratívne oblasti s bohatstvom prírodných zdrojov. Taká je teda skutočná situácia. Uvedomujem si, že času je málo, preto pristúpim k ďalšej ďalšiemu bodu e, situácie v štáte Rachan. V júni a v oktobri minulého roku e, boli sektárske e, násilné konflikty medzi budistami a moslimami v Arachajne, v, to znamená štát Rakin, to je na západe Barmy. Došlo tam k mnohým usmrteniam a zňarneniam. Human Rights Watch to aj zdokumentovalo Human Rights Watch e, e, získal aj e, vlastne snímky realizované satelitnými zariadeniami, ktoré potvrdzujú, že systematicky boli vypaľované dediny. V obidvoch prípadoch barmská armáda nastolila poriadok, boli tam nasadené vojenské zložky a mnohokrát boli teda vyhnaní ľudia zo svojich domovov a žiaľ v mnohých prípadoch sa títo e, utečenci pridali k ozbrojeným zložkám. Zatiaľ e, e, nikto vlastne sa nepriznal k týmto trestným činom a samozrejme nik nebol odsudený. Vláda Banskej vla, bámská vláda poukazuje na to, že moslimská populácia e, v štáte Rakan má svoje práva a, e, a, a e, aj napriek tomu, že došlo k akému sú masovému exodu z ich domovín. Ale Chcela by som ešte na jednu vec poukázať, čo, znamená, čo znamená táto diskriminácia proti týmto moslimom. E, príslušníci Rahinga nemôžu pracovať, nemusia sa sobášiť, nemôžu cestovať, vycestovať s barmi bez toho, aby k, tom, k takýmto aktom dostali vyslovené povolenie od barmských orgánov. A to je neprijateľné. A EÚ e musí na to poukázať. Rohingya moslimovia E, majú e, všetky práva na to, aby ich ľudské práva boli dodržiavané. Majú rovnaké ľudské práva ako ostatní e, občania Barmy. V novembri barmská vláda sa zaviazala k tomu, že príjme rozhodné kroky, aby predchádzala násil, násiliu voči civilistom. A to, a to aj v štáte Rakim a vláda sa zaviazala k tomu, že bude postihovať všetkých tých, ktorí e, konajú v rozpore s týmito zásadami. A takisto sa vláda zaviazala k tomu, že e, zabezpečí všetky humanitárne potreby e, dotknutých osôb, aj tých, ktorí boli vysídlení. Od novembra minulého roku nedošlo k žiadnym zásadným e, e, prejavom e, násilí, ale zároveň treba konštatovať, že vôbec sa nedosiahol pokrok v postihovaní tých, ktorí spôsobili tú neblahú situáciu v minulom roku a teda ani žiadne právne kroky neboli podniknuté. Banská vláda vyjadrila záväzok E, na základe ktorého môže byť otvorený, otvorená kancelária Vysokej komisárky pre utečencov. Takýto záväzok bol vyjadrený v, roku, v novembri minulého roku, ale v e, praktickej realizácii nedošlo. Pokiaľ táto kancelária by mala skutočne fungovať, kancelária, ktorá by mala komunikovať nielen s vládou Barmy, ale predovšetkým s ľuďmi, aby mohla pôsobiť v teréne, aby mohla e, aj e, nahlasovať e, dianie v teréne. Kým toto sa nestane skutočnosťou, tak nemožno konštatovať, že barnská vláda splnila svoj záväzok. To tvrdíme my, to, na to musí poukázať EÚ, na to musí poukázať e, e, vysoká komisárka. No a kým sa tak nestane, e, nedvojde k zmenám v barme v bežnom živote. Záverom chcem formulovať dôležitú otázku. Ako môže EU využiť e, svoju, e, svoju pôsobnosť, svoju silu, aby napomohla riešeniu delikátnej situácii v Barme. A ja vám ponúknem odpoveď. E, barmský ľud desiatky rokov bojovali za svoju slobodu a EÚ desiatky rokov sa snažila e, podporiť barmský ľud v ich snažení. A preto nemôžeme sa uspokojiť e, s akýmsi polovičatým riešením. A e, nemôžeme byť spokojní s tým, že v Barme sa konajú každé 2-3 roky voľby a bez toho, aby to prinieslo nejaké zásadné zmeny. Ak skutočne takéto niečo chceme, ak a ak, ak sa to e, nerieši, e, tak e, musíme konštatovať, že sme zlyhali. A to už pred pár rokmi. Ešte tých skúšok, ktoré stoja pred nami a pred barnským ľudom, je veľa. A až keď všetko sa úspešne skončí v roku 2015, keď budú voľby, až potom môžeme konštatovať, že sa nám podarilo a vlastne aj vtedy sa naplní plný demokratický potenciál v Barme. Dovtedy nesmieme e, poľavovať v našom tlaku a, nesmie, a musíme neustále sledovať dianie. So uh, on our program at um, uh, in uh, Naipido, we will have a meeting with the minister in charge. My budeme mať teraz stretnutie s ministrom, ktorý má na starosti mierové rokovania e, s tými e, menšinami, ale naša misia to nie je vyšetrovanie, lebo pre nich je dôležité, aby e, vlastne niekto mohol do týchto etnické menšiny žijú a a ľudia, aby bol kontakt s tými ľuďmi, ktorí žijú v týchto končinách. Pán Antonio, aj pán Genstrušinský z e, generálneho e, riaditeľstva e, DEFCO sa vrátil práve s barmi. Ďakujem, pani predsednička, za pozvanie aj za takýto všeobecný náčrt situácie v Mianmarsku Odkedy nastúpila nová vláda v marci 2011, tak e, e, táto vláda da, priklada veľký význam týmto politickým reformám na cestu, ktorých sa vydala po 5-10 ročiach e, autoritatívnej vlády. Vláda sa zaviazala zaviesť reálnu demokraciu a podniká dôležité kroky e, aby vytvorila spravodlivú a otvorenejšiu spoločnosť. Samozrejme, že e, sa to deje na viacerých frontoch, ako je napríklad e, demokratizácia, lepšie riadenie, ekonomické i vládne reformy. My sme si pripomenuli e, a, os- a privítali sme, že boli oslobodení viacerí e, väznení aktivisti, bola uvoľnená sloboda vyjadrovania a takisto sa zlepšila situácia e, náboženských menšín a menšín vo všeobecnosti. E, takisto San Suki bola e, oslobodená z domáceho väzenia a vlastne tu máme teraz teraz tu máme vlastne proces, ktorý smeruje k Democratization, economic development. Táto krajina smeruje k výraznému procesu e, demokratizácie, k prechodu k ochrane ľudských práv a k akémusi národnému zmiereniu. Uvedomili sme si ale, že len prednedávnom došlo k poklesu tejto atmosféry strachu, ktorá tu panovala celé 10 ročia a to viedlo k novej sebadôvere občanov, aby mohli vyjadriť svoje postoje a aby mohli hovoriť o nespravodlivosti. Dôkazom toho je veľmi živá občianská spoločnosť, ktorá v tejto krajine funguje a komunikuje, ale bohužiaľ aj preukázanie diskriminácie v prípade etnickej skupiny Rohingov. kým napredovanie v oblasti ľudských práv bolo zaznamenané. Máme tu aj vytrvalé poskytovanie pozitívnych signálov zo strany vlády medzinárodnému spoločenstvu, napríklad tým, že tu boli umožnené návštevy Červeného kríža do bezníc, alebo napríklad došlo k nedávnemu vytvoreniu výboru, ktorý mal preskúmať zostávajúce témy politických väzňov a to za účasti zástupcov občianskej spoločnosti a niekdejších väzňov. To sú veľmi pozitívne signály, ale ešte naďalej zostávajú veľmi vážne výzvy, najmä voči vzťahu k menšinám. Zásadným aspektom tohoto prechodného obdobia, alebo jedna z hlavných črt prechodného obdobia, je proces národného zmierenia. Táto krajina bola v občianskej vojne ešte predtým, ako získala štátnu nezávislosť v roku 1948 a to pravdu povediac bez, bez akokoľvek prerušenia. Je to najdlhšie trvajúca občianská vojna vo svete. A toto prostredie samozrejme nie je priaznivé preto, aby došlo k dodržiavaniu ľudských práv. Nie je to práve priaznivé prostredie pre rešpektovanie ľudských práv a dochádza k vážnemu porušovaniu týchto práv v etnických oblastiach. Čo sa týka eh, menšinového násilia v štáte Rakín, eh, tu naozaj súhlasím aj s tým, čo bolo povedané. Eh, kolega, ktorý bol práve v regióne, navštívil, navštívil Barmu, vám povie detálnejšie informácie. Nech sa páči. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a prosím, opravde ma, ak sa mýlim, ale Mám pocit, že tu je aj nejaká nová vec, ktorú e, plánujeme. Európska únia by tam mala otvoriť svoje vlastné kancelárie v Rangune. Kancelárie EÚ v Jangone už sú, e, už sú za, založené. Tá sa postupne vlastne zmení na plnohodnotnú delegáciu e, to počas tohoto roka. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pán Kenčínsky. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za to, že ste pozvali aj generálne riaditeľstvo pre hospodárstvo na toto stretnutie. Nebudem eh, vám eh, tejto téme hovoriť dlho, ale rád by som povedal niekoľko slov k humanitárnemu aspektu toho, eh, čo sa deje v tejto krajine. Možno si uvedomujete, že generálne riaditeľstvo ECO je prítomné ako humanitárny donor v Mianmare už 15 alebo 16 rokov sme tu pôsobili, takže máme tam veľmi dobre vytvorenú e, sieť, dobre komunikujeme s miestnymi orgánmi. Boli sme jedni z prvých, jedni z prvých aktérov priamo v teréne. A to ešte predtým, ako boli založené oficiálne európske styčné úrady minulý rok. Tradične toto tiež e, vlastne vychádza z nášho mandátu. My sa tradične zameriavame na zraniteľné komunity. To nás viedlo k tomu, že sme sa veľmi úzko sústreďovali najmä na menšiny, a to tak v pohraničných oblastiach, e, na hraniciach medzi Thajskom a s Čínou, v štáte Kačin a zároveň aj e, v štáte Rakan na západnej strane Myanmaru. Počas posledných niekoľkých rokov sa naše sústredenie, sústredenie, naše sústredenie zameralo najmä na Kačin a Rakán, Rakaj, najmä kvôli prebiehajúcemu konfliktu v štáte Kačin a najmä e, kvôli vážnemu počtu vnútorne premiestnených občanov, ktorí e, vlastne z tohoto konfliktu e, ktorí boli spôsobené týmto konfliktom. A boli sme vždy prítomní v štáte Rakan. A to práve kvôli tomu, že tam je vysoká miera zraniteľnosti najmä eh, muslimskej populácie Rahingov, ktorí žijú na severe tohoto štátu. Pár slov ešte k štátu Kačin. Kým sme boli na tejto misii prednedávnom, tak sme sa vrátili veľmi čerstvé. Boli sme v meste Apidu. Jeden z našich partnerov bol pán minister Amin, ktorým sa stretnete aj vy. A on mal pomerne veľké Mm, očakávania od nového kola mierových rokovaní a očakávala, že dôjde k stabilizácii situácie. V každom prípade ja som mu vyjadril naše vážne humanitárne znepokojenia ohľadom štátu Kačín. Bolo to už spomenuté predchádzajúcimi rečníkmi. A síce naďalej tu pretrváva téma autorizácie a to už nedostatku autorizácie pre medzinárodné konvoje z OSN, aby mohli už od polovice minulého roka vojsť do týchto oblastí, ktoré nie sú kontrolované vládou. Väčšina ľudí, ktorí žijú e, v týchto oblastiach sú vážne postihnutí týmto konfliktom. Oni sa práve tam nachádzajú a tam by sme im mali pomôcť. Takže máme tú situáciu, kde sa k ním nedokáže dostať humanitárna pomoc, alebo len veľmi málo. A to práve kvôli tomu, že je veľmi ťažké získať nevyhnutné povolenia, preto aby tam humanitárne konvoje mohli vojsť. A teda, kým sme boli na stretnutiach s ministrom Aminom a ďalšími ministrami pred desiatimi dňami Fapidu, my sme nadalej počerkovali a opakovali, že sme žiadali aj uznesenie OSN k tejto téme a vyriešenie tohoto problému. Práve kvôli tomu, že tu je veľmi akútna humanitárna potreba, že vnútorne premiestnené občania vlastne teraz už zažijú druhú sezónu chladu, druhé, druhé chladné obdobie a z toho vyplývajú veľmi vážne humanitárne potreby v tomto regióne. ICRC, eh, Medzárodný výbor pre Červeného, Červeného kríža, po 14 mesiacoch rokovaní dokázali urobiť jednorazovú dodávku do vládu nekontrolovaných oblastí štátu Kačin pred niekoľkými týždňami. Bola to jednorazová dodávka liekov a nejakých zásob. Urobili podobnú dodávku aj do vládov kontrolovaných oblastí. A teraz budú ďalej rokovať, aby získali autorizáciu a zároveň aby mohli urobiť preskú, prieskum zdravotníckých potrieb v tomto štáte, aby urobili celkový plán a tento plán by následne mali schváliť kompetentné orgány a mohli by takýmto spôsobom nasadiť e, potrebné zdroje za týmto účelom. Ako dlho to bude trvať a či to bude fungovať, to sa nedá povedať a nie je to zrejme v tejto fáze. V každom prípade bol to istý prielom, ale bola to iba jednorazová záležitosť. Trvalo 14 mesiacov, kým sa to vyrokovalo, aby, aby tam mohli vojsť len na niekoľko hodín. Zároveň e, tieto humanitárne konvoje, e, ktoré kedysi v mene OSN a niektorých e, mimovládok dopravovali pomoc pre vnútorne premiestnené osoby v niektorých oblastiach, najmä vládou nekontrolovaných regiónoch. To sa zastavilo v polovici roka 2012 a budeme naďalej musieť tlačiť na to, aby sa táto situácia zmenila. Štátu Rakhine musím povedať, že som sa vrátil s naozaj veľmi silnými dojmami. Vedel som, že situácia nie je dobrá, ale neuvedomoval som si, že to je až také dramatické, pretože istým spôsobom sa situácia v tomto regióne stala naozaj veľmi akútnou. Mali sme tu možnosť navštíviť eh, niekoľko tých e, e, táborov, ktoré sa tam nachádzali. E, nachádzali sa vo veľmi vzdialených oblastiach, ktoré boli dostupné len loďou. Trvalo to 3 až 4 hodiny, aby sme sa do týchto oblastí vôbec dostali. Je to v oblasti, ktorá sa nazýva Paktu, je tam niekoľko táborov v týchto oblastiach. Mali sme možnosť E, vidieť dva s celkovou populáciou 12 tisíc vnútorne premiestnených e, ľudí, ktorí žili v podmienkach bez e, akékoľvek hygieny, bez akýchkoľvek hygienických podmienok, žili vlastne na, priamo na poliach, priamo na, na piesočných terasách a bolo nám zrejme, že toto rozhodne nie je udržateľná situácia. keď začnú e, monzunové dažde za 4 až 6 týždňov, tak tieto oblasti budú zaplavené a budeme vidieť situácie podobné ako tie, ktoré boli na Šri Lanke, kde vlastne v utečeneckých táboroch došlo k záplavám v roku 2009 a 2010, kde vyplavovalo latríny, kde sa topili deti e, v záchodoch a tak ďalej. To je naozaj niečo, čomu sa musíme vyhnúť. Ďalším veľmi ruživým prvkom eh, bol nedostatok alebo ne- nemožnosť voľného pohybu. Ľudia majú zakázané opustiť tie lokality, kde sa nachádzajú. Tieto tábory sú strážené. Na jednom, v jednom z táborov neboli vpúšťovaní lekári. Humanitárna dostupnosť k týmto lokalitám je veľmi zložitá aj kvôli vážnym obmedzeniam, ale aj kvôli tomu, že tam sú vážne logistické problémy Hovoril som, že to už je vo veľmi vzdialených a izolovaných oblastiach. Teda je tu veľmi jasná a zrejmá potreba toho, že treba relokovať tieto tábory, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v ohrozených územiach. Mali by sme ich v priebehu niekoľkých týždňov premiesniť, aby sme sa vyhli tomu, čo už teraz je naozaj veľmi akútna humanitárna situácia a to by sa nemalo pretaviť do humanitárnej katastrofy. Toto je azda jeden z tých základných eh, signálov, ktoré som v APIDO eh, sa snažil odkomunikovať, kde sme mali možnosť stretnúť so eh, štyrmi odlišnými ministrami. Ďalšia téma, kde sme žiadali vládu, aby začala akutne konať, je otázka súvisiaca, alebo sú otázky súvisiace s pretrvávajúcou kampaňou neustálom zastrašovaní a, hrozieb a neustálom zastrašovaní a hrozieb, ktoré, ktorým čelia e, príslušníci medzinárodnej donorskej komunity a, a čelia im zo strany extrémistických radikálnych skupín. To ešte viac komplikuje ich prácu. Boli sme obvinení zas a znova počas celých eh, týždňov a mesiacov, že pomáhame len eh, opačnej strane, to je jednoducho len eh, zavádzanie. Snažil som sa všetkým svojim kontaktom s mienarskými orgánmi vysvetliť, že my sme nezávislí a jednoducho taká realita, že veľká väčšina vnútorne premiestnených občanov, vnútorných utečencov ktorí boli zasiahnutí nedávnymi e, výbuchmi násilia, sú rahingskí moslimovia. A toto je teda e, téma, ktorú dokázal nakoniec uznať aj minister Ahmin, keď sme sa s ním stretli v Apido. E, veľmi obmedzený počet, obmedzenému počtu rakhajnských utečencov pomohli orgány a rôzne súkromné nadácie a súkromní donory nedošlo k žiadnym obmedzeniam slobody pohybu. Teraz hovoríme o tých eh, barmských príslušníkov, navštívili sme niektoré ich eh, lokality, tie boli viac menej akceptovateľné, mali tam prístup k základným službám a prístup k nejakému živobytiu. Na druhej strane ale v, v prípade rajnských utečeneckých táborov, všetkých, ktoré sme navštívili, tam boli vážne obmedzenia slobody pohybu, ľudia sú odrezaní od základných verejných služieb Ľudia sú odrezaní od ich živobytia. Ľudia, ktorí žili z rybolovu, nemôžu loviť ryby. Ľudia, ktorí žili z polnohospodárstva, nemôžu obrábať polia. Ľudia, ktorí nemohli obchodovať, už nemôžu obchodovať. Je to naozaj veľmi zúfalá situácia. A to znamená aj to, že nad rámec našich rokovaní v Apido Mali sme samozrejme túto otázku slobody pohybu, ktorú treba riešiť aj z pohľadu ochrany ľudských práv, ale aj z pohľadu hospodárstva. Ľudia musia mať prístup k hospodárskym príležitostiam, k živobytiu, musia mať možnosť sa sami dokázať o sebe postarať, najmä tí, ktorí žijú v veľmi vzdialených oblastiach, kde je veľmi ťažké dopraviť humanitárnu pomoc. E, už som spomenul, že v týchto vzdialených táboroch, ktoré sme mali možnosť vidieť, bola veľmi zúfalá situácia v oblasti zdravia sanita tam v podstate je naozaj veľmi primitívna, prístup k zdravotnej starostlivosti je mimoriadne obmedzený, ak, nie, ak, ak vôbec existuje. Ľudia zbytočne zomierajú v týchto regiónoch a to z dôvodu nedostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti. A ľudia, ktorí sú vážne chorí, už tak je veľmi ťažké dostať ich do nemocníc, pretože, pretože nemocníci v týchto regiónoch ich nechcú príjmať. E, Nemocnica Sikhov a niektorých e, dokázala prijať, ale ich možnosti sú veľmi obmedzené. V každom prípade rád by som povedala, že podobne ako aj ostatní rečníci, my z DG Echo aj zo strany komisie sme veľmi povzbudení tým napredovaním, ku ktorému došlo v Mianmare. A to hneď v mnohých rôznych oblastiach. A radi by sme pokračovali v tomto procese, ale naozaj sme veľmi znepokojení a to je jedna z tých základných správ, ktoré som sa snažil čo najjasnejšie odkomunikovať v Apidu. A síce, že ako náhle E, sa téma Rakhán, e, síce humanitárny aspekt tejto témy, nevyrieši. Ak to rýchlo nevyriešime, tak to môže ovplyvniť veľmi vážne celý proces, ktorý prebieha v Mianmare, čo sa týka reforiem a demokratizácie. Ak ľudia nemajú slobodu pohybu, ak ľudia nemajú prí, e, prístup k živobytiu, a zoberieme do úvahy napríklad aj to, že v rámci týchto prípadov desiat, desiatok tisícov moslimov, vnútorne premiestnených ľudí, je veľmi veľa mnoho ich mladých ľudí. Je to riziko radikalizácie v tejto komunite. A môžeme si len predstaviť, k čomu by to mohlo viesť. veľmi zrejme je možné in situ cítiť veľké napätie nemyslím si, že eh, netreba, nedá sa vylúčiť, že dôjde k že dôjde k ďalším vlnám násilia. Sú tu dve témy, v ktorých naozaj chceme tlačiť na miestne orgány. Je to potreba konať rýchlo, skôr ako bude neskoro. A, a ako som už hovoril, súvisí to s relokovaním do vhodných oblastí, do vhodných lokalít, najmä sa to týka tých e, táborov utečencov, ktoré sú vážne ohrozené. Po druhé, týka sa to e, vysporiadania s radikálnymi elementami, e, ktorí, ktorí sú dôvodom vážneho znepokojenia a veľmi vážne ovplyvňovali situáciu až doposiaľ, no a zároveň to veľmi komplikovali pre štátne orgány, aby mohli konať konštruktívne v tejto situácii, kde je naozaj veľmi veľa problémov, ktoré treba vyriešiť. Ešte jedna posledná poznámka, ak môžem. Keď sa pozeráme eh, na stredno a dlhodobý horizont, myslím si, že my všetci čakáme na výsledky vyšetrovacieho výboru, ktorý bol založený prezidentom Ten Sainom po eh, násilných eh, udalostiach z minulého roka. Táto komisia dostala mandát nielen aby preskúmala, čo sa stalo, ale zároveň aby preskúmala aj budúcnosť. Ehm, my to chápeme tak, že tento výbor, táto komisia, ehm, zaznelo to aj na stretnutí s ministrom pre imigráciu, sú pripravení predložiť správu už pomerne čoskoro a pravdepodobne už niektoré odporúčania boli dané prezidentovi pre zváženie. Teraz Čokoľvek eh, bude výsledkom tohto procesu, sme veľmi presvedčení, že ak nedôjde k nejakým dôveryhodným opatreniam, aby sme dokázali tieto komunity zosúľadiť a skonzolidovať a zároveň, aby sme sa vyhli predlžovaniu eh, ďalšieho segregovania jednej komunity. Jedna komunita, ktorá by bola umiestňovaná do geta, stále to, tomu sa dialo doposiaľ pokiaľ sa nepríjmú opatrenia, ktoré nám umožnia dostať sa z tejto situácie a z tohto procesu, tak obávam sa, že budeme smerovať len k ďalším problémom, problémom ďalšiemu násiliu, ďalšiemu napätiu a budú, bude to mať následky, ktoré budú, mať, e, ktoré budú vyrazené na humanitárnej strane. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Kačinsky, za vaše detailné opísanie situácie a e, berieme na vedomie, že je dôležité preberať politickú situáciu spoločenstva e, e, Ruminga. Musíme sa zaoberať aj otázkou zlepšenia humanitárnych podmienok. Teraz otváram diskusiu. Prosím, aby ste mi avizovali, kto sa chce, kto sa chce vyjadriť, aby som skutočne mohla prideliť čas. Pani Kilniusen. Ďakujem. V tejto chvíli by som sa chcela poďakovať všetkým e, rečníkom. E, to, čo tu zaznelo, e, bolo veľmi zaujímavé, predovšetkým pre mňa ako členku delegácie, ktorá sa tam chystá nebudem opakovať e, tie veci, ktoré tu boli už spomenuté. Ja by som chcela poukázať, že jedným z najdôležitejších ľudských práv je právo na vzdelanie a na informácie. Mať informácie znamená mať moc. Mohli by ste sa vyjadriť e, k tlačovému zákonu slobody médií e, v Miamare. Pán Tökeš? Ďakujem pekne. Ja som mal možnosť minulý rok uvítať delegáciu z regiónu Čín. prišli zástupcovia e, organizácie pre ochranu ľudských práv z oblasti Čín. Ako sme počuli, sú prenasledovaní a po tomto stretnutí sme formulovali list adresovaný vysokej e, predstaviteľke e, Baronke Ashton a dostali sme odpoveď listom, ten mám k dispozícii. Chcem sa touto cestou poďakovať tým kolegom, ktorí sa pridali e, k svojim podpisom e, e, k ostatným na, v tomto liste adresovanom baronke Ashton. V tomto liste e, skutočne poukazujeme na závažnú humanitárnu problematiku v tejto zóne. Situácia v Barme, v Biamarsku, je oveľa e, ťaživejšia, než si dokážeme predstaviť, nielen z dôvodu režimu, ale aj e, z titulu e, konfliktov medzi jednotlivými etnikami. Chcem sa opýtať zástupcov vlády, akú úlohu zohráva e, vlastne tá, e, tá, e, tá, tá, tá vládnúca zložka, prezident, a ako, ako sa správajú, pridávajú sa na strane jedných proti druhým, alebo vnášajú do toho určitý prvok. Pretože Treba si uvedomiť, že e, práve oni sú tí, ktorí musia vlastne sprostredkovať tieto napätia, najmä keď sú dve rôzne komunity navzájom, v konflikte navzájom, v, problémoch. Mm. Dovolte mi ešte na záver spýtať sa vás, pani predsedajúca, e, alebo požiadať vás, aby ste posilnili náš dôraz na tom, že je nevyhnutné zlepšovať tú situáciu, a e, rázným spôsobom ju posunúť vpred. Ďakujem pekne, pán Tökeš, pani Jeke, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A chcem e, skutočne privítať zastúpené organizácie na tomto stretnutí. Je dôležité, že sa to koná tesne pred vycestovaním našej delegácie. Pre mňa e, to bol to bol, toto bolo veľmi cenné ako zdroj informácií pred tou cestou. Chcem sa poďakovať aj za ten program. Vyslovene sa chcem za to poďakovať. Je to e, e, veľmi dobrý, komplexný program, ale aj ja musím konštatovať, že veľkou škodou je to, že nebudeme mať možnosť vycestovať do terénu, do dotknutých regiónov a a vždy, keď mám príležitosť, snažím sa e, výjsť e, do terénu, do terénu medzi ľudí, aby som e, skutočne hovorila s bežným človekom. Chcem sa teda opýtať, bol, boli to, bola tá naša administratíva, ktorá uh, nám tak povediať nadiktovala, kde máme byť, alebo e, bolo to zo strany Myanmaru. E, boli to oni, ktorí vlastne akoby obmedzili náš pohyb. No a pokiaľ o, e, o tom bolo rozhodnuté našou administratívou, tak treba na to poukázať, treba to vytknúť, pretože tým nedokážeme v plnej miere naplniť našu úlohu. E, pretože našou snahou je e, budovať úctu voči e, e, človeku. Po druhé, opozícia získala výborné výsledky vo voľbách a A preto sa natíska otázka, môže sa tá opozícia vyjadriť a ak sa môže vyjadriť, a ako sa vyjadruje, aké má stanovisko k, k, to, k tým problémom v kresťanskej obci eh, medzi tými moslimami v tých dotknutých zónach ako eh, vlastne to funguje, ten, tá, ten, ten vzájomný rešpekt, ktorý by mali mať jednotlivé spoločenstva, jednotlivé etnika. Ako to vyzerá? E, posúvajú sa veci vpred, alebo je to ako si zakonzervované a nič sa vo veci nemení? Mohli by ste nám priblížiť, e, aká je tendencia? No a ešte, e, aký je váš názor? Aké by sme mali mať priority? Čo by sme mohli urobiť v prospech veci? čím môžeme zavážiť, čo sú tie priority, čo je to najdôležitejšie podľa vás. Ďakujem. A e, vypočuli sme si všetky otázky k, k tomu mediálnemu zákonu Nie je to zatiaľ uvedené v našom programe, ale my sme požiadali o stretnutie s ministrom e, zodpovedným za informácie, aby sme vedeli, ako je na tom koncipovanie mediálneho zákona. Pán Tukeš, vy ste prišli trošku neskôr a žiaľ Bohu, tým sa vám, e, tým, e, ste si, tým pádom ste nemali možnosť si vypočuť opis situácie, aktuálnej situácie tuto od nášho hostia, ktorý zastupuje e, spoločenstvo Čin. Ale e, chceli by sme e, ešte možno ďalej rozvinúť túto tému v rámci diskusie. Chcela by som sa obrátiť na vás, zástupcov poradcov e, e, organizácií žien Kačin a prosím vás veľmi stručne nám povedzte, lebo máme málo času, aká je z vášho hľadiska situácia. My sme boli v Kačine, ja som bola s delegáciou e, priamo v teréne a došlo tam k veľmi významným útokom potom sme hovorili s ministerstvom obrany a minister nám povedal, že to nie je niečo organizované, ale že sa toho dopustili e, vojaci z tohto regiónu. A vlastne títo vojaci boli e, umiestnení v teréne. To je veľmi dôležité. My sme si vypočuli rozličných našich všetkých hostí a teraz si ešte vypočujeme e, váš, váš hlas alebo váš prejav. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ďakujem za to, že som dostala možnosť vystúpiť a porozprávať vám o situácii v tomto regióne. Demokratické reformy začali prebiehať, došlo k oslobodeniu politických e, väzňov, e, zlepšili sa podmienky utečencov a tak ďalej a tak ďalej. To sú pozitívne veci, treba ich e, uznať, treba ľudí podporovať aj takéto dobré zmeny, ale samozrejme, že ešte niektoré veci sú ešte stále prítomné v každodennom živote. Vojny, e, zločiny voči nevinným civilom z etnických dôvodov v tejto oblasti Kečín ofenzíva e, preš- e, v roku 2011 bola započatá, aby znova vláda získala kontrolu nad týmto regiónom. A v roku 1994 eh, bola podpísaná dohoda s vládou a so zástupcami Kačinu. Ale Ale všetko toto e, malo za cieľ, aby všetci mali e, právo rovnakým spôsobom e, využívať ekonomické práva, ľudské práva a tak ďalej. Ale bohužiaľ to sa nedosiahlo a občanský konflikt sa obnovil a obeťami boli opäť civili. A to sú všetko ľudia nevinní civilní obyvatelia, ktorí sú vraždení, mučení, dochádza k ničeniu vlastníctva, e, k pustošeniu vlastníctva. Títo ľudia nemajú prístup alebo im je odmietnutý prístup k e, lekárskej starostlivosti. Je tam sexuálne e, násilie voči ženám a všetci ľudia sú systematicky cieľom e, takýchto represívnych e, aktivít a je, dochádza tam k jasnému porušeniu článku 3 Ženevského dohovoru o ľudských právach. A to treba skončiť v tomto štáte, ale aj v celej krajine. V roku 2011 naša asociácia začala zbierať údaje o prípadoch žien, ktoré boli obeťami rozličných aktov násilia, znásilnené, kolektívne e, znásilnené, potom zavraždené. Ako skoncovať s takouto situáciou? Napríklad jedna žena bola v jednej dedine a jej svokor bol takisto obeťou násilia, podobne ako táto žena. Ona ešte žije, ale e, svokor je nezvestný a my sme sa pokúsili e, niečo urobiť, e, aby, sme, aby tí, ktorí sú zodpovední za tieto akty, boli zobraní na zodpovednosť pred Najvyšším súdom avšak neboli žiadne dôkazy a bez dôkazov nemôže dôjsť k súdu. Boli tam iba určití svetkovia a tí všetci zmizli a sú nezvestní. A takisto jeden zo sudcov sa stal predsedom jedného z výborov nového parlamentu, aby zabezpečoval právny štát. A vlastne táto inštancia a tento výbor má právo ale bohužiaľ e, právny štát sa neaplikuje v štátoch na menšiny. Tie sú beztrestne prenasledované. Koncom roku 2012 bámska armáda zintenzifikovala svoje vojenské operácie proti nezávislej armáde. A to viedlo k masívnej ofenzíve, ktorá spôsobila smrť alebo zranenia 26 nevinným civilným obyvateľom, z toho, že nám aj deťom. Samozrejme, že došlo e, k, e, k masívnym útekom. E, stovky dedín boli zničené doslova alebo čiastočne a v súčasnosti v štáte Kačin máme 100 tisíc utečencov, 66 tisíc obyvateľov žije na hranici Barmy. A nemajú praktický prístup alebo majú len veľmi malý prístup k humanitárnej pomoci, pretože táto pomoc sa až k ním nedostáva. To potom pri, má za následok vymieranie obyvateľstva Kičinu v dôsledku mimoriadne ťažkých životných podmienok, lebo cieľom je dokonca aj fyzická deštrukcia týchto ľudí, preto je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo jasne a silne odsúdilo tieto vážne zločiny a aby vyvíjalo nátlak na barmskú vládu, aby skoncovala s takouto politikou vojenského útlaku je potrebné, aby sa z tohto štátu vojska stiahli a je potrebné začať dialog, aby e, sa konflikt vyriešil od koreňa a tieto nevinné obete konfliktu stále pribúdajú, ale všetky, e, všetky zločiny musia skončiť pred súdom, aby sa skoncovalo s kultúrou násilia barmskej armády voči eh, etnickým menšinám. A no, asociácia, ktorá presadzuje rovnosť žien a rovnosť práv medzi ženami a bych, ja by som teda v mene tejto organizácie chcela sformulovať nasledujúce odporúčania. treba e, vyvíjať tlak na barmskú vládu, aby sa skoncovalo s konfliktom, aby sa vyšetrovali zločiny voči obyvateľom e, pochádzajúcim z týchto etnických menšín. Je potrebné e, spustiť vyšetrovanie obetí zlo, vojnových zločinov. Eventuálne treba znova uvaliť na barmu e, obchodné sankcie, ktoré boli zatiaľ dočasne e, pozastavené. E, takisto treba, aby sa do rokovania zapojili aj tretie strany, nezávislé strany, aby politické, ekonomické a sociálne práva e, boli aj civilom priznané a rovnako je potrebné poskytovať aj humanitnú pomoc i hneď e, organizáciami, ktoré sú prítomné na mieste cezhraničným spôsobom, aby pomohli týmto utečencom. Ďakujem, Ampusam. A teraz e, mi tieto odporúčania myslím, môžeme prijať a môžeme teraz eh, dať slovo jednotlivým vystupujúcim v opačnom poradí, ako vystúpili. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim odpovedať na otázku, ktorá bola eh, adresovaná tak aj vláde, ako aj opozícii. Pokiaľ ide o situáciu v etnických regiónoch a v štáte Rakin, je veľmi dôležité, aby delegácia Európskeho parlamentu zdôraznila skutočne, že je potrebné jednoducho skoncovať s diskrimináciou. Parlament musí trvať na tom, aby vláda aj opozícia skoncovala s diskrimináciou a ja vás chcem požiadať, aby ste vyjadrili svoje obavy, keď budete diskutovať s opozíciou a aby ste hovorili aj o nedostatku empatie a súcitu, pokiaľ ide o situáciu v Rakine. Viete, že najdôležitejšie je eh, dať práva vašim nepriateľom alebo ľuďom, ktorých nemáte radi. Ale vy budete nútení sa postaviť pre takúto výzvu, pretože sa budete musieť snažiť takisto eh, brániť práva ľudí, ktorí vás nie, nevyhnutne podporujú. A preto je dôležité, aby parlament toto posolstvo odovzdal prezident. Prezident eh, Barack Obama to urobil, keď prvýkrát eh, navštívil Barmu a určite to bolo aj naposledy. Takže tieto veci sú možné a musíte vystúpiť a vyjadriť vaše posolstva a vaše obavy. Ako pán Kašinský povedal, je veľmi dôležité trvať na tom, aby sa táto, toto posolstvo dostalo všetkým partnerom a treba zdôrazňovať túto neudržateľnú situáciu v štáte rakin. Keď prídete do Barmy, tak to bude obdobie dažďov a od začiatku obdobia dažďov budeme mať rovnaké obavy ako naši kolegovia z DŽ Eko, e, lebo nás znepokojuje situácia e, utečencov e, v tomto období. Vy budete skutočne E, veľmi obmedzovaní práve e, týmto obdobím dažďu. Musíte trvať na tom, aby vám bol umožnený prístup k týmto ľuďom a aby vláda takisto prijala opatrenia, za ktoré je zodpovedná vzhľadom k týmto občanom, ktorých či už uznáva alebo neuznáva za občanov. A to je vlastne e, judikatúrna kompetencia barmskej vlády a vláda musí jednoducho prijať svoju zodpovednosť a aby, dieť, aby ľudia, ktorí chcú byť otečencami, aby nimi mohli byť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Iba stručne by som sa chcel vrátiť k otázke médií. Išiel som do Barmy v roku 2011-2012 a mal som e, sa možnosť pri obidvoch návštevách stretnúť so žurnalistami Došlo tam k zmenám, pokiaľ ide o slobodu tlače a médií. Keď som bol v Barme v auguste 2012, tak došlo k zrušeniu e, cenzúry. A myslím si, že to je pokrok, ktorý musíme privítať. Ale keď došlo zmenám, tak samozrejme treba uznať, že tu ešte stále pretrvávajú isté nedostatky. Sloboda tlače, ochrana novinárov nie je zakotvená v zákone. Dám vám iba príklad, aké problémy z toho môžu vyplynúť. Boli sme v kontakte s mnohými ľuďmi, ktorí sa pokúsili objasniť situáciu v Rakine, a snažili sa vyjasniť aj, vyjasniť aj situáciu v Rangúne. Týmto ľuďom hrozili smrťou, vyhrážali sa im osobne a títo ľudia, ktorí v tejto situácii sa ocitli, nebo, nemali osobnú ochranu a žiadnu podporu. To znamená, že sloboda e, tlače ešte naráža na celú sériu takýchto problémov a pokiaľ ide o odporúčania, tak ako už povedala naša kolegyňa z komisie, ja budem trvať na tom, aby skutočne humanitárne organizácie mali naozajstný prístup k obyvateľom a budem žiadať, aby tam došlo k skutočnému zmiereniu obyvateľov e, a národov v štáte Rakin a budem žiadať, aby e, sa zasiahlo v zákone o občianstve, ktorý spôsobuje e, mnoho problémov, o ktorých sa tu tiež hovorilo. No a rovnako by som chcel vyzvať, aby došlo k oslobodeniu všetkých politických väzňov. Je pravda, že rozličné organizácie a skupiny majú zoznamy e, politických väzňov, ktoré treba zrevidovať a ja navrhujem, aby sme e, rokovali s príslušnými orgánmi, aby došlo k oslobodeniu všetkých. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Rád by som využil túto príležitosť na to, aby som poďakoval pánovi Tekešovi, ktorý mi túto otázku položil a ktorý ma pozval a pozval aj ostatných členov parlamentu podpísať sa pod tento list, o ktorom hovoril. Je pravda, je to pre nás niečo veľmi dôležité, lebo tieto otázky boli iba veľmi zriedkavo e, riešené a málo sa o nich hovorilo. A je pravdou, že sa trochu strácame v tejto eufórii okolo reform a ja vám chcem poďakovať za vašu podporu pokiaľ ide o túto iniciatívu, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá. Pokiaľ ide o e, náboženskú harmóniu a interakciu medzi rozličnými náboženskými skupinami, e, povedal by som, že skutočný problém to je politika vlády a inštitúcií, ktoré umožňujú taký, také, takúto násilie a takéto úchylky v spoločnosti. Ja upozorňujem na ústavu z roku 2008, ktorá privileguje buddhizmus ako štátne náboženstvo. A ak si pozriete štruktúru Ministerstva pre náboženské záležitosti, tak zistíte, že jeho programom je presadzovanie buddhizmu a zanedbávanie ostatných menšín. Toto ministerstvo používa štátne prostriedky na to, aby presadzovalo jedno jediné náboženstvo a ostatné náboženstvá sa potom dostávajú do zlej situácie. Aby Barma bola skutočne harmonickým štátom, tak je potrebné, aby e, rozličné vládne štru- a vládne štruktúry existovali a aby vykonali v tomto smere potrebné kroky. K tomu zatiaľ nedošlo. Vy môžete oslobodiť väzňov, prijať opatrenia v rozličných oblastiach, môžete spustiť celú sériu iniciatív. Ale ak nevidíte E, mandát rozličných štátnych štruktúr, tak vaše úsilie bude zbytočné a márne. Chcem preto vládu požiadať, aby skutočne tento problém začala riešiť, aby tento ústavný problém uchopila. Ďakujem. A teraz ešte veľmi stručne SEAE. E. Sledujete túto otázku náboženskej slobody e, vo vzťahu k, ku kočinu a k iným spoločenstvám. Spomenuli ste list, ktorý bol zaslaný v mene celého Rady európskych poslancov. Nebol som pripravený na túto debatu, takže nemám tu presne informácie o tom. Nečakal som debatu o náboženských slobodách, ale vysoká zastupkynia odpovedala na tento list, takže eh, nechcem zachádzať do nejakých detailov. Ale v každom prípade eh, my spomíname našich, e, teda otvárame to zo strany našich politických lídrov a úradníci otvorili témy vrátanie práv menšín na každom stretnutí, ktoré máme e, so zástupcami Mianmarska. Viem, že sú tu témy, e, veľmi vážne berieme tie správy, ktoré, ktoré hovoria o porušovaní, ktoré sa nachádza v tejto dvoročnej správe, ktorá bola pripravená organizáciou nášho kolegu. Všimli sme si, že v správe je viditeľný nárast e, nahlásených porušení ľudských práv potom, ako nová vláda sa mm, chopila moci, ale to neznamená, že všetko je lepšie došlo k výraznému poklesu, pardon, ale napriek tomu sú to ešte stále zásadné veci, ktorým to treba venovať. Čo sa týka kačinov, tak tam vieme, že v súčasnosti prebiehajú diskusie. Pred niekoľkými dňami prebehlo ďalšie kolo mierových rokovaní v Číne a ďalšie kolo rokovanie malo byť budúci mesiac. Pevne veríme, že táto téma bude už čoskoro vyriešená a že zároveň dôjde k formálnemu ukončeniu napätia a násilností sme si istí, že podpora a propagácia ľudských práv eh, by mala byť výrazne podporená najmä e, dosiahnutím reálneho miera v teréne. Čo sa týka Rakajnov, tak tam nemôžem súhlasiť jazda viac e, ohľadom tých poznámok, ktoré hovorili o humanitárnej situácii. To je samozrejme primárna zodpovednosť vlády, ale samotný hlavný dôvod je diskriminácia. Diskriminácia súvisí, vlastne prebieha prejerezovo celou mianmarskou spoločnosťou cez všetky etnické e, hranice, cez všetky stanické hranice a je zodpovednosť celej spoločnosti, aby sa venovali tomuto problému. Ďakujem pekne opäť všetkým, chcem poďakovať za vašu účasť, za to, že ste s nami zdieľali vaše poznatky, vaše odporúčania. Myslím si, že k tejto téme budeme mať správu, keď sa vrátime. Je to ďalšia téma diskutovať o tejto téme eh, o Mianmarsku. Dobre, máme tu ešte jeden bod programu rôzne na programe dnešného rokovania chcel by, teda máme nejaký bod programu rôzne, nie, takže môžem povedať len toľko, že naše budúce stretnutie bude 11. apríla Zasadnutie môžeme ukončiť a tí z vás, ktorí ste e, členovia delegácie, my sa stretneme teraz detálnejšie a dohodneme si plány. I didn't